Please, we are going to start our meeting. Kolegovia, začneme. Poprosím vás, aby ste si posadali Okay, so it's my pleasure to uh, start uh, the first meeting. Teší ma, že môžem otvoriť uh, prvú schôdzu nového výboru Envy. Najprv tu máme výmenu názor s pánom ministrom Lepom, ministrom polnospodárstva a lesníctva. Vítajte medzi nami, pán minister. Máme na to minút, eh, hodinu 30, čiže ak chceme zabezpečiť, aby každý europoslanec ktorým o to záujem mohol vystúpiť. Budem eh, relatívne prísne posudzovať, eh, kto má ako dlho hovoriť. Koordinátori majú dve minúty, ostatní poslanci minútu a ako náhle dosiahnete ten čas, tak naozaj vás potom poprosím, aby ste uzavreli eh, svoje prejavy a budem naozaj trvať na tom, aby ste svoje časové limity splnili. Pán minister, vy máte 10 až 12 minút a potom e, ešte samozrejme vystúpite znovu, keď budete reagovať na otázky poslancov. Nech sa páči. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin... Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia vážení členovia výboru Envy. Teší ma, že som prvým ministrom, ktorého výbory nového parlamentu majú možnosť eh, vypočuť. Vy zastupujete všetkých európskych občanov a vaša úloha je preto veľmi dôležitá a práca Európskeho parlamentu, eh, ktorý obhajuje európskej hodnoty je dôležitá, zaslúžuje si, zaslúhuje si e, tak poďakovanie alebo rešpekt. A ja by som chcel vám opäť pogratulovať k tomu, že vás volili do parlamentu, aj do tohto výboru. E, tento výbor je dôležitý a samozrejme pozorne sledujem prácu, ktorú vykonáva. Predsedníctvo Fínska už e, beží 3 týždne a teší ma, že vám môžem teraz porozprávať e, niečo o e, politických prioritách nášho predsedníctva. Potom, ak budete mať nejaké otázky, rád na ne zareagujem. Od posledného fiskálneho predsedníctva sa už veľa vecí zmenilo. Úloha Európskeho parlamentu je odvtedy posilnená po Lisabonskej zmluve, takisto nakoniec aj úloha predsedníctva sa zmenila Európska rada a EAS majú napríklad svojich vlastných zástupcov alebo predstaviteľov, ktorí predtým neboli. Naše priority počas fínskeho predsedníctva e, obsahujú napríklad boj proti klimatickým zmenám, podporu spoločných základných hodnôt EÚ e a právneho štátu, e, posilňovanie bezpečnosti, posilňovanie sociálne koherentnej únie a ďalšie. Máme veľa legislatívnych tém, ktorým sa budeme na najbližších mesiacoch venovať. Chceme nájsť riešenie aj pokiaľ o viatočný finančný rámec, čo je jedna z hlavných tém nášho predsedníctva. A takisto sa budeme snažiť dosiahnuť dohodu, aj pokiaľ ide o dlhodobú klimatickú stratégiu EÚ. Myslím si, že je dôležité, aby EÚ odhodlanie konala, pokiaľ ide do mm, naplňanie európsk, e, parížských cieľov tak, aby sa globálne oteplovanie obmedzilo na 1,5 stupňa v EÚ. To znamená, že by sme mali do roku 2050 mať e, v súčte nulové emisie a počas nášho predsednica naďalej e, budeme pracovať aj na téme straty biodiverzity, teda spomalovania tejto straty a je veľmi dôležité, aby aj EÚ, aj členské štáty EÚ aktívne e, prispievali na e, prípra- e, príprave rámca pre biodiverzitu po roku 2020 v oblasti polnohospodárstva a rybolov, teda na tejto rade bude dôležitou témou reforma spoločnej polnohospodárskej politiky. Tam sa budeme snažiť e, dosiahnuť čo možno najväčší pokrok, tak aby sme sa dopracovali v spoločnej pozícii na rade. Samozrejme, reforma v oblasti polnospodárstva súvisí aj s tým, ako sa dosiahne pokrok v rámci rokovania o viacročnom finančnom rámci. A potom bude tu aj neformálne stretnutie Agri eh, v Helsinkách v septembri. Tam sa budeme venovať eh, sekvestrácii uhlíka v polnospodárstve, čiže tiež dôležitá téma, pokiaľ ide o prepojenie polnospodárstva a životného prostredia, alebo teda klimatických aktivít. Pokiaľ ide o rybolov, tam chceme dosiahnuť pokrok v tých oblastiach, ktoré sú ešte otvorené, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybolovný fond. Takisto na jeseň budeme rozhodovať aj o e, povolenom výlove, tzv. tak kvotách na ďalší rok. E, naš, e, naša práca vždy vychádza z princípov transparentnosti a dobrého riadenia a takého istého pragmatizmu. My napríklad nechceme dávať teraz darčeky predsedníctva, ako tomu niekedy bývalo, ale namiesto toho vlastne nakúpime Eh, kompenzačné eh, opatrenia pre boj proti klimatickým zmenám, či to bude Honduras, Laos alebo Barma. Čiže toto je taký náš, povedzme, praktický prístup k veci. Treba si uvedomiť, že moderné problémy sa týkajú rôznych sektorov, sú prierezové a teda pokiaľ sú nejaké riešenia, ktoré sú príliš špecifické pre konkrétny sektor, eh, môžu zase generovať problémy v iných oblastiach. A práve preto si e, to vyžaduje dobrú medziinstitucionálnu spoluprácu, pokiaľ chceme dosahovať dobré výsledky. A to isté aj platí v prípade polnospodárstva rybolovu, tiež ich treba prepojiť na iné oblasti. Potom e, ďalšie priority, ktoré máme a ktoré spadajú pod kompetencie vášho výboru, kde chceme takisto dosiahnuť pokrok eh, počas nášho predsednictva. Poprvé, reforma spoločnej eh, polnospodárskej politiky. Ako som už povedal, chceme dosiahnuť čo možno najväčšiu, najväčšiu mieru pokroku, pokiaľ ide o reformu eh, polnohospodárstva a pokiaľ dosiahneme pokrok v oblasti viac ročného finančného rámca, dosiahneme aj teda celkovú dohodu na rade pravdepodobne. A teší ma, že členské štáty na rade ukázali, že chcú byť ambicioznejšie aj práve v oblasti e, klimatických, respektíve environmentálnych e, tém. Životné prostredie, ktoré je zdravé, klíma, ktorá je zdravá, trvalo, e, trvalo udržateľne riadené zdroje sú veľmi dôležité, pokiaľ nám ide vôbec budúcnosť života, ale aj prakticky otázky súvisiace s polnohospodárstvom. A v rámci prvého, druhého piliera budú môcť členské štáty aj svoje vlastné národné opatrenia mm, pripravovať. Rokovania prebiehajú a ja e, chcem, aby táto nová zelená architektúra zohľadňovala aj rozmanité potreby a možnosti okolnosti jednotlivých krajín či regiónov, ktoré v EÚ máme. potom e, budeme schopní e, dosiahnuť také e, opatrenia, také výsledky, ktoré sú efektívne práve tam, kde sú tieto realizované. Čiže to financovanie a ciele, tie musia byť samozrejme v istom súlade. Potom otázka lesníctva a lesov. Chcem spomenúť globálnu deforestáciu, čo je mm, proces, ktorý beží veľmi rýchlo treba s tým niečo robiť. A keď hovoríme o deforestácii, treba sa vždy pozrieť na ten väčší obraz, pretože trvalo udržateľné riešenia si vyžadujú, aby všetky e, sektory boli do toho procesu e, začlenené, čiže podpora zalesňovania, boj proti odlesňovaniu, na to potrebujeme kvalitné lesné hospodárstvo, treba aj na novo e, podporiť e, také lesy, ktoré už sú poškodené. Momentálne čakáme na oznámenie zo strany komisie k tejto téme. Počas nášho predsedníctva chceme podporovať implementá- implementáciu takých opatrení, ktoré budú zabraňovať deforestácii. Pokiaľ ide o Mercosur, približne pred mesiacom sme sa dopracovali k politickej dohode, pokiaľ ide o obchodnú dohodu EU-Mercosur. Toto je e, obchodná dohoda, ktorá je veľmi významná a dosiahnutie tohto výsledku e, v súčasnej politickej klíme nie je samozrejme. Samozrejme, toto, táto dohoda má aj isté implikácie, pokiaľ ide či o, o polnospodárstvo, alebo aj pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť. A týmto, týmto obavám určite rozumiem a naozaj myslím si, že je veľmi dôležité, aby dohoda Mercosur obsahovala aj kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji. Nakoniec aj Parížska dohoda a ten e, princíp e, prevencie sú v tejto dohode spomenuté. Musíme konať tak, aby keď sa bude implementovať, princípy trvalo udržiteľného rozvoja boli dodržiavané a aby podmienky pre obchod boli vy, m, mm, nastavené alebo vygenerované takým spôsobom, aby boli na prospech oboch strán. Tak ako v prípade aj iných medzinárodných e, obchodných dohod, e, sú tam isté bezpečnostné doložky, ktoré majú garantovať dôveru spotrebiteľov, pokiaľ ide o povedzme veterinárne podmienky alebo vôbec zdravotné podmienky e, dovážaného tovaru. Mali sme minulý týždeň e, radu Agri a tam sme si počuli oznámenie komisie, pokiaľ ide o prevoz zvierat na veľké vzdialenosti, najmä v letných mesiacoch. E, živé zvieratá sa prevážajú na veľmi veľké vzdialenosti v rámci EÚ, častokrát aj vo vysokých e, teplotách, ktoré jednoducho nie sú naozaj akceptovateľné a častokrát sa teda zvieratá nachádzajú aj v takých kontajneroch alebo e, vozidlách, ktoré jednoducho nesplňajú primerané požiadavky. Toto je pre mňa veľmi dôležitá téma a je dobré, že komisia e, opäť túto tému aj minulý týždeň na novo otvorila. Samozrejme je to otázka okrem iného aj ochrany spotrebiteľa. Spotrebitelia by mali si byť istí, že celý výrobný reťazec je reťazec e, zodpovedný a že istý, e, isté základné životné podmienky pre tie zvieratá sa počas celého toho procesu dodržiavajú a to aj v prípade tých zvierat, ktoré nakoniec skončia mimo EÚ. A potom e, posledná vec, Chcel by som sa vyjadriť téme antimikrobiálnej rezistencie. Toto je téma, ktorá je veľmi závažnou hrozbou, celosvetovou hrozbou pre zdravie či ľudí, či zvierat. A nakoniec aj pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a životného prostredia. Chcel by som sa poďakovať eh, parlamentu za vašu aktívnu prácu, eh, pokiaľ ide o túto tému AMR. Možno, že vaše zloženie sa medzičasom zmenilo, ale téma je naďalej relevantná. Európska únia v poslednom čase prijala nariadenie, pokiaľ ide o veterinárne lieky, ktoré zakazuje e, používanie antibiotík ako istých rastových, e, povedzme, hormónov alebo e, látok a takisto aj profilaktické využitie týchto lietok sa zakazuje. Čiže my chceme postupovať takýmto spôsobom práve preto, aby aj naďalej antibiotika, ktoré máme k dispozícii, mohli splňať um, svoju úlohu aj v ďalších rokoch, desaťročiach a aby sa voči ním v organizmoch nevytvárala rezistencia. Treba uh, konať tak, aby eh, jednoducho ľudia sa neuchylovali k používaniu eh, antibiotík, namiesto toho, aby dobre spravovali e, svoje hospodárstva alebo svoje chovy. Čiže naozaj to dobré riadenie, dobré polnospodárske postupy, tie by mali byť na prvom mieste. Dobrá spolupráca e, v rámci témy zdravia ako takého nakoniec je pre nás tiež veľmi dôležitá. My chceme e, bojovať práve proti tomuto AMR javu a to je samozrejme globálna záležitosť a EÚ by mala v tejto oblasti byť lídrom. Vážené e, poslanky, vážení poslanci, pán predseda, vzhľadom k tomu, že máme naozaj veľa e, tém, ako som to spomínal, a preto chcem, aby náš, e, naša rada, naša agri rada na prvom mieste vždy mala potravinovú bezpečnosť a myslím, že najlepšie výsledky budeme dosávať vtedy, keď budeme komplexne zohľadňovať trvalú udržateľnosť našich inštitúcií, našich postupov a budeme konať v súlade s inými sektormi a inými inštitúciami. Dúfam, že počas našho predsedníctva dosiahneme pokrok e, v týchto oblastiach, ktoré som spomenul, pretože sú dôležité pre našich občanov a dúfam, že budeme navzájom aj dobre spolupracovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much, Mr. Minister. Ďakujem pekne. Pán minister, tam sú viaceré také aktuálne témy, čo ste spomínali, e, spoločná polnospodárska politika, Mercosur a tak ďalej. Budeme mať e, príležitosť k tomu sa aj vyjadriť e, jednotliví poslanci. Máme tu troch ministrov z nového predsedníctva, či dnes alebo e, zajtra, takže budeme si môcť spraviť predstavu o e, všetkých prioritách nového predsedníctva a je dôležité, aby sme na to všetko navzájom pamätali a je veľmi dobré, že teraz môžeme už počas takéto, takéto prvého, takéto prvej výmeny názorov e, s vami komunikovať, keď vás počúvame či v Štrásburgu, alebo dnes tu v, Bruseli. E, sme radi, že spomínate klimatické ciele medzi tými hlavnými, ktoré máte aj vy ako priority, čo je pozitívne a my na výbore Envy to samozrejme počujeme veľmi radi. Takže otázky zo strany koordinátorov najprv, respektíve keď niekto zastupuje koordinátora, tak ako e, ho určila e, politická skupina. Iba pripomeniem, že každý koordinátor teda má dve minúty na svoju otázku. A potom, po prvom kole koordinátorov, opäť bude môcť pán minister zareagovať a odpovedať na otázky. Začneme so skupinou EPP. Jessica Polfiar, nech sa páči. Thank you, chair, and... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister za váš e, prejav, za tie priority, ktoré ste spomenuli. Aj Švedsko, aj Fínsko máme e, dlhodobú tradíciu lesového hospodárstva, ktoré je kvalitné, na ktorú e, sme hrdí a vieme, že aktívne lesové hospodárstvo nám pomôže dosiahnuť aj naše klimatické ciele. Lesy sú veľmi dôležité pre klímu, dobre riadené lesy, ktoré viažú CO2, ktoré môžu e, ukladať e, CO2 sú veľmi dôležité. Keď nebudeme používať toľko výrobkov z uhlia alebo z ropy, že ich budeme skôr nahradzovať inými, e, to je práve ten spôsob, ako znižovať emisie. A preto sa vás chcem spýtať, čo spravíte preto, aby ste národné právomoci, pokiaľ ide o lesníctvo, zachovali aj počas vašho predsedníctva alebo podporili túto E, túto, túto istú autonómnosť a podporili zároveň tento e, priemysel, tento sektor, ktorý je trvalo udržateľný. Ďakujem e, pekne a veľa šťastia vo vašej práci. Time-wise you set very good bar. To ste stihli veľmi pekne, to ma teší takto na úvod. Ďalej za socialistov Kristo Šalmoze. Ja er vælger at dansk, når nu har mulighed for det. Áno, ďakujem pekne. Ja by som vystupovala po dánsky, ak môžem. Chcem vás, pán minister, privítať u nás v parlamente a v mene eh, našej socialistickej frakcie vám chcem poďakovať za to, že ste klimatické témy, témy udržateľnosti dali medzi hlavné priority vášho predsedníctva. Sú to veľmi dôležité témy aj pre nás a dúfam, že budeme dobre eh, spolupracovať. Ako možno viete, keď ešte tu bolo predchádzajúce funkčné obdobia parlamentu, mali sme tu výbor, ktorý sa sústredil aj na tému transparentnosti, pokiaľ ide o e, transparentnosť e, schvalovania pesticídov. Viem, že to úplne možno priamo nesúvisí s vami, ale chcem sa spýtať, či e, Fínsko akceptuje, že trochu chýba nezávislosť v našom procese schvalovania pesticídov v EÚ. Ak áno, ak súhlasíte, že je tomu tak, boli by ste pripravení konať tak, aby e, či EFSA alebo tá chemická agentúra dostali viac peniazy tak, aby mohli vykonávať e, svoje vlastné štúdie, aby mohli byť nezávislejšie, aby sme potom my mohli sa spolahnuť na výsledky ich e, odborných aktivít. A potom e, lesníctvo, myslím si, že e, Trvá udržateľné lesníctvo je súčasťou e, toho, ako môžeme čeliť klimatickým výzvam. Čo spravíte vy ako predsedníctvo preto, aby členské štáty naozaj plnili tie ciele, ktoré sme si už vytýčili v tejto oblasti? Sú krajiny, ktoré napríklad e, dovážajú nezákonné drevo e, vyrúbané do EÚ. Čo spravíte preto, aby sa dodržiavala naša legislatíva v tejto oblasti a vo všeobecnosti? Čo spravíte preto, aby tá legislatíva, ktorú máme v praxi, sa aj naozaj dodržiavala. Teší ma spolupráca s vami, e, alebo teším sa na spoluprácu s vami. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz sa obrátime na skupinu Drinu. Europe, nech sa páči, pán Torswald. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som privítať pána ministra medzi nami. Áno, mohli by sme tu hovoriť o viacerých iných témach, ale za 3 minúty sa jednoducho nedá stihnúť všetko. Napríklad vieme, že začne teraz e, ten zákaz výlovu tresiek a Treba si však uvedomiť, že sú to všetko závažné témy a boli by sme očakávali, že e, by sme tu boli počuli niečo viac aj o rybolove, ale treba sa pozrieť na to, ako napríklad situácia vyzerá nielen vo Fínsku, ale aj inde. Skutočne mali sme tu v minulosti dobré skúsenosti, pokiaľ ide o možnosti polnohospodárstva a výbornej spolupráce v tejto oblasti, práve pokiaľ ide napríklad o uchovávanie e, uhlíka. Nie vždy to však bolo v súlade s tým tradičným poľnohospodárstvom, takže nás by skutočne zaujímalo to, čo bude napríklad robiť Fínsko v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, pokiaľ ide o udržateľné témy sekvestrácie uhlíka a pokiaľ ide o túto tému v súlade s poľnohospodárstvom, či tu bude nejaká priorita alebo nie, pokiaľ teda ide o to obdobie, kedy bude Fínsko predsedníckou krajinou. Ďakujem pekne. Pán Žado za zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán minister, za vašu prítomnosť. Hovorím v mene našich koordinátorov, ktorí by samozrejme boli radi hovorili napríklad o využívaní dreva, ťažbe drevo vo Fínsko, takisto aký to má dopad na klímu v Európe, ale dal mi možnosť vyjadriť sa k dvom témam, ktoré ste tu naznačili. Hovorí si napríklad o oznámení komisie, pokiaľ ide o deforestáciu, ktorá môže obsahovať napríklad aj tému e, importovaná deforestácia. Ako viete, vážený pán minister, sú to milióny hektárov, ktoré každý rok sa vlastne zmiznú a týmto sa vlastne dovážajú také výrobky ako napríklad meso alebo e, olej a tak ďalej. Možno by nás zaujímalo, aký postoj máte vy k tejto téme a predovšetkým, či vy pozitívne vnímate napríklad to, že by sa zaviedli v legislatíve úpravy legislatívne, ktoré by zakazovali alebo obmedzovali stratégie podnikov, predovšetkým pokiaľ ide o ich správanie v oblasti participácie alebo neparticipácie na takéto deforestácie. Podarilo sa nám to robiť napríklad, pokiaľ ide o minre, Možno by bolo dobre, aby sme to urobili, pokiaľ ide o dodávateľské reťazce v oblasti e, lesohospodárstva. A druhá téma, ktorú ste spomenuli, takisto záväzné úpravy, pokiaľ ide, pokiaľ ide o Mercosur, vy ste to naznačili. Veľmi dobre som počul a porozumel vašu argumentáciu, pán minister, keď ste hovorili, že tu je kapitola udržateľného rozvoja, pokiaľ ide o túto dohodu. Avšak problém je, že táto kapitola jednoducho nerieši nič nie sú tu žiadne sankcie a nepoznám ani jednu jedinú obchodnú dohodu, kde by sme boli e, dali niečo o udržateľnom rozvoji. Napríklad pokiaľ ide o Brazíliu. Dobre viete, že deforestácia v Brazílii sa zrýchlila. Bola silná už predtým, ale teraz je oveľa silnejšia. Treba si uvedomiť, že sú tam ľudia, ktorí bývajú, ktorí sú ohrození a politiku, ktorú momentálne riadi predseda, e, prezident tejto krajiny, tak to jednoducho nebude v poriadku. Takže nakoľko fínska predsedníctvo chce bojovať proti úniku uhlíka. Budete bojovať napríklad proti tejto dohode v tom zmysle, že by bola nulová deforestácia v oblasti Amazónie? Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my. Za e- ID dostane slovo pán Erajnen. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Hakarainen. Rajnen. Ja by som sa chcel vám poďakovať, poďakovať za to, že ste spomenuli tému toho lesohospodárstva, lesníctva. Fínsko investuje do lesníctva a do manažmentu lesov už jednoducho celé stáročia a treba si uvedomiť, že lesy rastú viac než e, kedykoľvek predtým a vlastne aj únik uhlíka v podstate vo Fínsku sa znižuje strednom Fínsku sa napríklad lesy vyrúbali, ale biodiverzita sa ponechala a vlastne tie lesy znovu vyrástli. Vždy sa im podarilo dorásť. Teraz napríklad ľudia hovoria, že by sa mali urobiť jednoduché e, úpravy. Napríklad pozrime sa na Kanadu. Kanada je druhou najväčšou, najväčšou krajinou, kde majú napríklad ihličnaté lesy, ale treba povedať, že oni nezaznamenali nejaké znižovanie uhlíka. Ak sa nespravujú lesy správnym spôsobom, tak jednoducho nepodarí sa nám dosiahnuť, aby tie lesy pohľcovali toľko uhlíka, ako majú. Treba povedať, že lesníctvo je vo Fínsku otázkou života a smrti. Máme dodatoč, dostatočné noha, máme potrebnú technológiu, máme to udržateľno riadené. Nie, je to vlastne, nie sme závislí od importu ako napríklad ostatné odvetvia priemyslu, ako napríklad metalurgia. Na dôvažok však e, naša krajina obje, produkuje aj obnoviteľnú energiu, napríklad v podobe elektriny, oveľa viac, než naša krajina dokáže spotrebovať. A teraz, keď zažívame vlastne taký boom, pokiaľ ide o lesohospodárstvo, využívanie lesov a dreva je v podstate na najvyššej miere, na maximálnej úrovni. Využívame zhruba 70 miliónov dreva každý rok, inými slovami v podstate iba 70 toho ročného rastu. A pokiaľ ide o lesohospodárstvo, skutočne ide o otázku života a smrti, to, aby sa nevyužívali lesy tak ako v minulosti, pretože tieto lesy môžu skutočne pohltiť veľké množstvo uhlíka. Ďakujem pekne za EKR, pani Zalievská. Ďakujem veľmi pekne, tu som. Vážený pán predseda, vážený pán minister, ja som si vypočula vaše ambiciózne cieľe, ale treba povedať, že pravdepodobne budete mať veľkú výzvu pred sebou, pretože ešte musíme rokovať o rozpočte, ktorý nebol prijatý. A rozpočet vlastne eh, je rozpočtom my toho vidíme v rozpočte, že sa stále menej peňazí dáva do spoločnej pomospárskej politiky, takže otázka je, akým spôsobom chcete rokovať s Európskou komisiou a s jednotlivými členskými štátmi o tejto problematike, pretože Európska komisia sa ustanoví čoskoro a budem teda očakávať, že budete sa snažiť v tejto oblasti získať viac finančných prostriedkov práve pokiaľ ide o spoločnú porozpánskú politiku. Druhá otázka súvisí zasa s tým, že akým spôsobom chcete bojovať proti tým nerovnostiam, pretože všetci farmári, polnospodári by mali dostať rovnaké peniaze. A po tretie, byrokracia a boj proti byrokracii, ako chcete odburávať byrokraciu, ako chcete skutočne vyriešiť tie problémové miesta, pokiaľ ide o prvý pilier. Európska únia sa s týmto potýkala už veľmi dlho a skutočne to zaslúži našu pozornosť. Takisto ste spomenuli Mercosur, keď ste hovorili o krajinách, ktoré sú asociované v rámci tejto inštitúcie, ale vychádzam teda z toho, že čoskoro budete počuť informácie od poľnohospodárov a farmárov, pretože už my počúvame správy zo strany našich farmárov, skôr sú to také obavy, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, pretože ak my máme v Európe skutočne vysoké bez štandardy, úrovne. Treba si uvedomiť, že Mercosur jednoducho zaostáva za týmito našimi štandardmi. My, podpísala sa tá dohoda, čo teda bude ďalší krok. Budeme musieť byť skutočne veľmi prísni na to, aby sa dodržiavali tieto pod, štandardy potravinovej bezpečnosti. A posledná vec, áno, Vaša krajina je skutočne takým žiarevým príkladom toho, ako sa lesohospodárstvo robí dobre, ale pripravíte nejaký balíček opatrení alebo krokov, akým spôsobom by sa to možno mohlo implementovať aj v iných krajinách. Ďakujem. Ďakujem pekne za GUE, Silvia Morit, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán Lepe, ja som skutočne veľmi potešená z toho, hovorí pani Modik, že Fínsko nastolilo klimatické problémy ako jedno z hlavných svojich priorít a takýmto spôsobom v podstate sa z Európskej únie stáva ako keby taký líder v oblasti boja proti klimatickým problémom. Avšak myslím si, že o týchto témach sa doposiaľ nehovorilo dostatočne, pretože vždy tu hovoríme hlavne o výjim, o význame znižovania emisí, ale takisto si treba uvedomiť, že treba podporovať všetko preto, aby sme urobili niečo na tej druhej strane, to znamená niečo v oblasti sekvestrácie uhlíka. To znamená, akým spôsobom môžeme podporiť tieto vaše nástroje, ktoré vy využívate, aké máte konkrétne riešenia pre tie tzv. carbon sinks akým spôsobom môže byť poľnohospodárstvo environmentálne udržateľnejšie a udržateľné aj pokiaľ ide o klimatické problémy. A ďalšia otázka. Tá súvisí s tými miestami, ktoré pohľcujú ten uhlík, carbon sinks. Myslíte si, že tie, ktoré máme, máme posilniť? Vidíme, ak pôjdeme smerom znižovania množstva lesov, ak ich budeme vyrúbávať, tak jednoducho nám nič iné nepomôže. Uh, ako sa teda bude v rámci vášho programu zohľadňovať otázka významu lesov? Akým spôsobom môžeme zamedziť deteriorácii biologickej diverzity, čo je takisto dôležité z pohľadu lesohospodárstva? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, máte zhruba 15 minút na to, aby ste zareagovali na toto penzum otázok. Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám veľmi pekne za skutočne početné, ale zároveň aj obťažné otázky. Viacerí z vás hovorili o lesoch, budem hovoriť teda hlavne o tom. Čo je najdôležitejšie, je udržateľnosť lesov. To znamená dobrý lesohospodársky manažment. Ja som už o tom v úvodných slovách ja som to už spomenul, je dôležité, aby lesy rástli viac v pomere s tým, ako sa využívajú. To je v podstate niečo, e, o čom mám skutočne konkrétne poznatky a skúsenosti z vlastnej práce, pretože ja som polnospodárom, farmárom a máme lesy a naša rodina v podstate sa venuje tejto činnosti už 480 rokov. 480 rokov sa venujeme týmto činnostiam a skutočne vždy sme vychádzali z toho, že je veľmi dôležité, aby sme životné prostredie a prostredie, v ktorom vlastne pracujeme a žijeme, brali vážne. V tom zmysle, aby naše budúce generácie dostali od nás niečo. To je pre nás preto najdôležitejšia téma. Druhá najdôležitejšia téma sa týka otázky deforestácie. Musíme jednoducho zamedziť alebo znížiť mieru deforestácie Poukázali ste na to, že akým spôsobom by sme mohli zaviazať, podmieniť našich obchodných partnerov v tom zmysle, aby sa správnym spôsobom chovali a chcel by som v tejto téme skutočne v rámci nášho predsedníctva sa pohnúť trochu dopredu. Ako teda postupujeme my? Fínsko teda vždy vychádzalo z toho, že potrebujeme mať spoluprácu založenú na pravidlách. To je takým hlavným princípom spolupra- spolupráce pre našu krajinu. Súvisí to nielen s lesohospodárstvom, ale aj biohospodárstvom. A niekto tu sa spýtal otázku, že akým spôsobom my môžeme zabezpečiť to, že urobi, dosiahneme situáciu, aby naše priemyselné odvetvia boli konkurencieschopné. Ja si myslím, že časť nášho, z našho priemyselného odvetvia bude vychádzať práve z bio Eh, hospodárstva. A v tejto oblasti budeme musieť realizovať nejaké investície a to si vyžaduje to, aby priemysel mohol využívať výrobky alebo produkovať výrobky environmentálne šetrným spôsobom a že takýmto spôsobom sa dopracujeme k takým výrobkom v priebehu času, aby sme nahradili fosílne paliva. To je našim hlavným cieľom vo všetkých našich úsiliach. Je to v podstate také jasné smerovanie. Musí sa to udiať teda nielen na európskej úrovni, a Európska únia musí robiť všetko preto, aby sa to udialo aj v kontexte medzinárodných rozmerov. Viacročný finančný rámec, počuli sme tu viaceré vyjadrenia k tejto téme, je zrejme a jasné, že naše ambície v oblasti klimatických a environmentálnych otázok si vyžadujú viac finančných prostriedkov z fondov a požiadavky a financovanie, to musí ísť ruka v ruke, preto by sme chceli spolupracovať s komisiou a členskými krajinami takým spôsobom, aby sme nastolili takú situáciu, ktorá bude férová medzi členskými krajinami a takisto musíme robiť všetko preto, aby tie piliere, ktoré máme k dispozícii, fungovali správnym, riadným spôsobom v súlade s našimi stanovenými cieľmi. Oznámenie komisie. Pokiaľ ide o reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky, toto oznámenie je veľmi dobré, pretože obsahuje skutočne dobré prvky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť nové ciele, ale zároveň tu môže dosť aj k zjednodušeniu niektorých oblastí. A to je dôležité pre Fínsko. Je dôležité, aby sme dokázali zjednodušiť niektoré problémy. Takýmto spôsobom budeme mať k dispozícii nové nástroje na konanie, napríklad digitalizácia, to je nové. A toto nám má pomôcť aj pokiaľ ide o otázku kontrol. Budeme teda pracovať v týchto oblastiach, budeme sa tomu venovať a úloha polnohospodárstva v globálnom systéme je veľmi veľká. Najdôležitejšou úlohou polnohospodárstva je, aby sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť. Potraviny musia byť produkované udržateľným spôsobom, aby sme mohli zabezpečiť potrebnú mieru biodiverzity a musíme takisto urobiť všetko preto, aby ten proces bol vyvážený. Čo to teda znamená? Znamená to, že nové farmárske polnospodárske technológie budú potrebné, takisto e, budeme musieť vychádzať e, z najnovších poznatkov výskumu, bádania a toto sa bude musieť aplikovať celoplošne v celej Európe. Iba takýmto spôsobom teda posilníme našu konkurencieschopnosť v porovnaní s ostatnými hospodárskymi zónami. Toto je skutočne kľúčové. A toto súvisí aj s otázkou, čo pestujeme, akým spôsobom to pestujeme. Máme pred sebou ešte veľa práce a aj z týchto dôvodov vlastne tá neformálna rada v Helsinkách na jeseň sa bude sústrediť týmto témam. Teda témam, akým spôsobom môžeme v zeme uchytiť viac uhlíka, akým spôsobom môžeme podporiť rast a Takýmto spôsobom sa vlastne dopracujeme k novým klimatologickým benefitom. To je skutočne viacrozmerná otázka, ale predsa len by sme chceli zaznamenať pozitívny rozmer aj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o ukladanie uhlíka do zeme, tzv. sekvestráciu uhlíka, to je takisto veľmi dôležité. Čo však potrebujeme je výskum v tejto oblasti. My vieme veľmi dobre, čo sa deje napríklad na povrchu Zeme, ale nevieme už, čo sa deje napríklad v zemi samotnej. A tieto otázky musíme riadnym spôsobom preskúmať. Takisto tu odznela otázka ohľadne situácie Orlandských ostrovov, Arlandských ostrovov, pardon, a pokiaľ ide o lov tresky, treba povedať, že situácia sa zhoršila, ale predsa len e, sme v kontakte s komisiou a je veľmi dôležité, aby komisia v tejto oblasti využívala vedecké informácie, aby mala dodatočné, dostatočné informácie o tom, ako sa napríklad e, mier úroveň počtu rýb e, zvyšovala. A pokiaľ ide o rybolov, ako som už povedal, vedecké poradenstvo to je niečo kľúčové a my by sme v rámci fínskeho predsedníctva chceli urobiť v tejto oblasti všetko preto, aby sme mali udržateľný rýbolov, udržateľné zásoby rýb a musíme skutočne pozerať nad rámec toho zajtrajška, pozerať sa do budúcnosti a v tejto otázke komisia skutočne má veľa kompetencií. Pokiaľ ide o Mercosur, to je veľmi náročná dohoda, tam veľa víziev Pár dní pred radou sme obdržali tento dokument a každý členský štát bude mať možnosť urobiť svoje vlastné zhodnotenie toho, do akej miery táto dohoda postihne, aký to bude mať dopad na polnohospodárstvo v tej ktorej krajine. A tento proces si bude vyžadovať určité časové obdobie. Istotne súvisí to s veľa otáznikmi, ktoré s tým súvisia, ale budeme sa musieť snažiť nájsť odpovede na tieto otázniky. To je takisto niečo, čo je absolútne jasné. Takže chceme spolupracovať s parlamentom, chceme spolupracovať s komisiou, samozrejme predovšetkým s komisiou, pretože komisia má svoje právomoci. Chceme prejsť pozorne všetkými otázkami a po podrobných rokovaniach Eh, určite vieme prijať rozhodnutia. Chápem vaše obavy, chápem eh, ich veľmi dobre. Treba rešpektovať parížský dohovor, treba eh, mať Paríž na pamäti. Taktiež tu zaznela otázka týkajúca sa pesticídov. Je pre nás dôležité pochopiť, že jeden z kľúčových bodov SPP a jej reformy sa opiera o biodiverzitu. A to pokrýva všetky aspekty. Taktiež polinátory. Musíme vnímať i to, eh, aby tu, bolo, eh, dobre, aby tu boli dobré podmienky pre hmyz, pretože toto má veľký význam pre polnohospodárstvo. Nová politika SPP e, obsahuje mnohé nástroje, ktoré členské krajiny môžu e, využívať na starostlivosť o biodiverzitu. Je tu množstvo e, indikátorov pre túto prácu. Táto práca však naďalej prebieha. Zelená architektúra. Ďalší bod. Už tak toto je úzko prepojené s reformou spoločnej hospodárskej politiky. Prebehli už veľmi dlhé a dobré kvalitné diskusie k tejto otázke počas prvej rady e, pre polnohospodárstvo a rybolov. Dáva nám to možnosti pre potrebné reformy a dáva nám to e, členským krajinám flexibilitu. Oni môžu zohľadňovať E, prírodzené prekážky a rôzne podmienky, s ktorými nemôžeme nič urobiť. A ja si myslím, že to, čo komisia navrhuje, je e, dobre opodstatnené. Viem, ako e, sa veci riešia vo Fínsku. Ako polnospodár to môžem povedať. Druhý pilier vo Fínsku znamená to, že máme že sme zaviedli silné stimuly a takto percent polnospodárov sa zaviazalo plniť tieto riešenia. Potrebujeme naozaj riešenia uspôsobené tak, aby sme vedeli dosiahnuť zastrešujúce ciele. Musíme zohľadniť miestne podmienky, miestne výzvy, a toto sú e, naše e, priority. Toto mať, treba mať neustále na pamäti. Zo pár slov na záver, pokiaľ ide o pesticídy. Autorizačné e, procesy. EFSA je našim nástrojom v tejto činnosti. EFSA potrebuje dostatočné finančné prostriedky na prácu pri vyhodnocovaní rizík odvádzajú veľmi dôležitú prácu a to je základ pre naše zvládanie rizík a rozhodnutia v tomto ohľade. My ako predsedníctvo sa budeme snažiť o to, aby EFSA mala potrebné e, nástroje na svoju prácu, pretože e, pretože robia veľmi dôležitú vedeckú prácu. Ďakujeme veľmi pekne. E, prednesieme sa e, do druhého kola. E, rozdelíme to na dve časti. 13 poslancov, v prvej vlne 7 a potom je tu priestor na odpovede a potom 6 dodatočných. Inak by to bolo len 13 otázok a to je dobrá cesta, ako všetci vieme, e, na žiadnu neodpovedať. Takže začneme Aleksandrom Huberom z, za EPP. Vážený pán predseda, vážený pán minister, ďakujeme e, za vaše ambiciózne úvahy. Vy ste naozaj z orientovanej e, strany Vždy ste sa snažili o chrániť živočišné druhy a druhy všeobecne. A tu by som chcel počuť váš názor na habitaty e, a príslušnú smernicu o habitatoch flóry a fauny v roku od roku 1992 nebola zmenená a máme tu naozaj veľké problémy, kde chceme naozaj zlúčiť kvalitné podmienky pre polnohospodárstvo a prírodné prostredie Napríklad veľmi zložité, zložité e, podmienky sú napríklad u určitých živočišných druhov v, častiach Európy, ale znamená to, že vidra riečna napríklad e, e, opúšťa mnohé oblasti a súži, alebo mnohé druhy opúšťajú svoje habitaty, nie je možné súžitie s týmto druhom, podobne je to s vlkom. 17 tisíc vl- vlkov je v Európe. V alpských oblastiach je, sú ohrození e, polnohospodárstvom veľkoplošným. Vidíte tu možnosti obmeny e, smernice o habitatoch počas vašeho, e, vašeho predsedníctva? Ďakujem. Thank you. I re- really ask you to, uh... Naozaj sa prosím držte vytýčeného času minúty. Pán Silde za SAD. Ďakujem, vážený pán minister. Rakúsky parlament ako prvá krajina EÚ prijal rozhodnutie týkajúce, kde je zákaz glyfosátu od 1. januára 2020. Množstvo známych dôvodov e, e, si získalo širšiu podporu v obyvateľstve, ale to by nemalo byť konečná stanica. Ide aj o ďalšie opatrenia proti ďalším E, ekologickým jedom a takisto by bolo dobre hľadať dobré alternatívy, alternatívy, ktoré by boli pozitívne pre polnospodárstvo, ale aj pre spotrebiteľov. Moja otázka, budú tu iniciatívy z vašej strany, aby výskum a podpora alternatív e, k tým tradičným prostriedkom v oblasti pesticídov, aby sa tieto podporili? Ďakujem. Thank you. Ďakujem za eh, obnome Európu. Nech pán Hojsík. Ďakujem. SPP je o klíme, je o diverzite, o chemikáliách, ale aj o eh, blahobite zvierat. Množstvo ľudí hovorilo, hovorilo o eh, otázkach, ktoré tu už zazneli, ale ja chcem hovoriť o veci, ktorá sa tu nehovorilo, a to je priemysel, priemyselný chov zvierat. Ako to vyzerá v súvislosti s eh, reformou SPP? Chcete to ako predsedenstvo riešiť? Súvisí to tiež s deforestáciou v amazonskej oblasti. Chce sa fínske predsedníctvo pozrieť, hlavne pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat a tie veľké farmy zvierat. A ďalšia otázka týka, týka lesníctva. Teším sa, že e, hovoríte e, o lesníctve trvalo udržateľnom, čo je však veľká výzva e, nielen v zahraničí, ale aj v rámci EÚ, v rámci mojej krajiny tiež, Slovenska, je odlesňovanie v, v veľmi e, silne chránených oblastiach, na, dokonca v rámci Natúry 2000. Chcete ambicioznejšie v rámci fínskeho predsedníctva získavať lepšie ochranu, presadzovanie e, e, pravidel pre oblasti Natúry 2000? Ďakujem. Teraz Kristín Schneider za EPP. Ďakujem ako ďalšia. Ďakujem, vážený pán minister. Zaznelo tu mnoho otázok k spoločnej poľnohospodárskej politike Otázka, aké spoločné prístupy tu môžeme použiť a ja s vami súhlasím v tom, že zachovanie biodiverzity bude možné len vtedy, ak nájdeme spoločný prístup e, s našimi polnohospodármi. A mohli by ste možno konkrétne vysvetliť, aké postoje E, plánuje e, rada na budúcoročnú konferenciu OSN v Číne, kde by malo dojsť k celosvetovej dohode o ochrane prírody. Aké konkrétne e, opatrenia navrhnete, aby sme boli naozaj priekopníkom v oblasti udržovania biodiverzity v Európe? A ďalšia otázka týka sa, sa dohody s Mercosurom v, obl- v kapitole o ochrane zdravia a biodiverzity. Majú, sa spomínajú príslušné mechanizmy na ochranu týchto e, aspektov a tiež ochrana spotrebiteľa, do akej miery sa tu zachovajú štandardy EÚ a do akej miery sa plánuje ich kontrolovanie a zabezpečovanie. Ďakujem. Thank you, Cesar Luena. Ďakujem, Cezar Luena za SAD. Ďakujem pekne, pán minister. Hovorili ste o polnospodárstve, o viacročnom finančnom rámci a ja si myslím, že netreba eh, financie škrtať. Pozícia Európskej komisie ide tým smerom, čiže treba to eh, zjednodušiť, treba flexibilizovať dohodu, ale ak dovolíte, bol by som rád, keby ste eh, na rade obhajovali to, aby financie SPP, keďže sú, je to dôležitý program, aby sa proste neškrtali. Potom, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o polnospodárstvo a lesníctvo, mohli by ste nám povedať konkrétne opatrenia, konkrétnejšie opatrenia, pokiaľ ide o rozvíjanie príspevku e, polnospodárstva, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, klimatickej kríze a e, potom tá otázka bioekonomie, ako ste to, ekonomiky, ako ste to spomínali. A potom posledná vec, Mercosur, e, označenie pôvodu, to je chránené v tej dohode alebo návrhu dohody a poprosím vás, aby ste naďalej to obhajovali a aby ste naďalej teda obhajovali aj financie z SPP na rade. Ďakujem. Thank you, Martin for the Greens. Ďakujeme za zelených. E, ďalší rečník. Hovorili ste o reforme SPP, pán minister. Považujete za zmysluplné, že dve tretina prostriedkov sa e, e, bez podmienok rozdelia na plošné platby? Ide o to, aby sme čo si urobili pre životné prostredie a klímu. Podľa mňa to nie je reforma ambiciozná, pretože popri ekologických opatreniach e, sú tu mnohé veci len dobrovoľné. Ak chceme čo si urobiť proti e, strate biodiverzity, nemôžeme sa pohybovať v oblasti dobrovoľnosti. O 30 e, má dojsť k kráteniu. Vy vo Fínsku by ste mali bojovať za to, aby viac prostriedkov išlo do druhého piliera pre ekologické opatrenia, pre ekologické polnohospodárstvo v roku. Viete, že tu bude nové nariadenie v roku 2021 Hovorili ste o antibiotickej e, rezistencii. Vieme, že sa používajú antibiotika tiež vo e, výkrme zvierat, tak, takisto sa tu e, hovorí tiež o geneticky modifikovaných organizmoch. Prečo vy ako komisia, alebo rada teda vlastne, pokiaľ ide o dovoz látok geneticky modifikovaných, jasne neriešite? Ďakujem. Thank you, Mar- Maria Spiraki for EPP. Za EPP Maria Spiraki, nech sa páči. Ďakujem vám. vydajte pán minister. Ja by som rada vyzdvihla tri témy, ktoré sa už spomenuli, ale myslím si, že by sme mohli... Eh, máme právo na viac informácií. Na úvod financovanie. Samozrejme, že v rámci riešenia našich klimatických cieľov a Vieme, že per, permanentne meníme model, potrebujeme e, riešiť e, podpunkové financovanie e, v našej SPP. Avizoval sa miliarda pre polnohospodárstvo a rada by som sa spýtala, koľko našich polnohospodárov využije tohto typu pôžičiek. Grécko len 7 používa oveľa nižší priemer e, v porovnaní s Európskou úniou. Po tretie mám otázku o, ochrany nášho prírodného kapitálu. Máme motiváciu s cieľom začať implementovať e, plány členských krajín? Ďakujem veľmi pekne za prvé kolo otázok. 10 minút na e, odpovede a potom prejdeme k druhému kolu. Ďakujem veľmi pekne sa vynikajúce otázky. Stále sa to priostruje, že? E, bolo tu zo pár otázok, ktoré spadajú do portfólia vlastne iných ministrov, týkajú napríklad smernica o habitatoch. Je pravdou, že je zastaralá, alebo staršia, ale spadá do e, portfólia e, environmentálneho. E, príslušný minister to zodpovie, som si istý, pokiaľ ide o environmentálne zmeny, zmena v zostave druhov. Veci treba na novo prehodnocovať a implementácia rozhodnutí v oblastiach Natúry 2000. To tiež patrí do portfólia ministra pre životného prostredie. Pre Fínsko e, e, e, je dôležitým bodom, že e, musíme rešpektovať zmluvy. musíme implementovať to, čo sme dohodli, akákoľvek je téma. Takto prebieha e, e, situácia v Fínsku a tak chceme aj pokračovať. Teraz, e, pokiaľ ide o otázku glyfosátu, určite potrebujeme alternatívne pesticídy a musíme vynúť nové bezpečné e, látky. Máme na to nové technológie v polnospodárstve, kde e, by sme nepotrebovali pesticídy. Toto sú témy, ktoré my chceme posúvať vpred. Je to celkom zjavné. Pokiaľ ide o využitie E, e, glyfosátu. Nejde len o to, že používame pesticíd, ale tiež ako ho používame. Tu sú rozdiely. A to už sa dostávame k rôznym technikám a technológiám využitia a rôzny dopad týchto technológií na životné prostredie. To je pre nás dôležité. Pokiaľ ide o dobré podmienky zvierat, viackrát sa to spomenulo zo strany viacerých poslancov, je to veľký problém keď hovoríme napríklad o Mercosure, keď hovoríme o chove zvierat, o ich vývoze, e, musíme e, rešpektovať ich e, životné podmienky. Musíme, ak sa to nedie, konať. Treba rešpektovať podpísané zmluvy, pravidlá sa musia rešpektovať a musíme žiadať od iných, aby tak činili. A ďalej k smerom k Mercosuru. Už tak sú tu bezpečnostné doložky, ktoré e, treba dodržiavať. A je tu tiež bezpečnostná doložka týkajúca sa antimikrobiálnej e, rezistencie a takisto e, príslušných e, liečiv, či som za alebo proti e, e, v preventívnom zmysle. Nie som proti preventívnemu využitiu. Makrobiálne liečiva sa majú používať na liečenie chorôb nie na preventívne použitie. Ak chceme chorobám predchádzať, musíme sa starať o dobré životné podmienky e, zvierat a iné s tým súvisejúce týmy. Inak sa dostaneme do situácie, kde antimikrobiálne látky vlastne už e, nebudú fungovať a to je pre nás e, na, veľmi znepokojivé. Ďalej potom je dôležité, a zdôrazniť, e, že e, vyzdvihnúť tiež ďalšiu tému. Spotrebitelia chcú naozaj vedieť, z čoho sa ich e, výrobky skladajú, aké boli použité postupy a, a antimikrobiálna rezistencia súvisí s týmto okruhom tém. Ďalej potom otázka SPP a našich ambícií. Je to samozrejme ambiciozná politika ako taká. Pokiaľ ide o e, ambície SPP a súvis s ekologickou oblasťou, samozrejme chceme naďalej podporovať. E, musíme sa držať našich ambícií a po tretíkrát tu opakujem, že musíme sa postarať o to, aby keď zvyšujeme mieru ambícií, Nesmieme súčasne znižovať financie Tie ambície a financovanie musia ísť ruka v ruke. Musí to byť vyvážené. Toto som už eh, nakoniec párkrát spomenul aj ešte pred finským predsedníctvom, takže to iba zopakujem. Eh, potom eh, neviem, kto už presne to spomínal, ale hovorili ste, že dúfam, že budete obhajovať peniaze pre SPP. Áno, uistujem vás, že tomu tak bude. Určite budem obhajovať neškrtanie fondom pre, fondov pre spoločnú e, polnohospodárskú politiku. My máme tiež vo Fínsku novú vládnu politiku a tam je to tiež nakoniec uvedené, že je to naša priorita. A potom e, také rozmanitejšie financovanie, ktoré by sa dostalo až k polnohospodárom. Áno, treba mať rôzne zdroje financovania, venujeme sa tejto téme. A potom je tu otázka zvyšovania zručností e, polnohospodárov. Kvalifikácia, áno, určite, určite s tým súhlasím takisto. Ja nakoniec tiež e, mám praktické skúsenosti z tejto oblasti a je to naozaj tak, že pokiaľ človek e, nepracuje na udržiavaní svojich zručností, svojich kvalifikáciách, ak nehľada nové spôsoby, ako pracovať, um, nie je inovatívny, tak jednoducho nie je to recept na úspech. Čiže áno, musíme e, pracovať aj na tom, aby ľudia v polnospodárstve naozaj si obnovovali svoje zručnosti, svoje kvalifikácie. Máme tu e, aj takú schému pre mladých polnospodárov e, vo Fínsku. To je tiež, myslím si, úspešný projekt a naozaj našou úlohou je zabezpečiť to, aby ľudia verili v budúcnosť, aby videli nejakú pozitívnu budúcnosť pre seba, aby mali záujem o e, výrobu e, potravinových, e, potravinárskych výrobkov pre európsky trh. Samozrejme to súvisí aj s výskumom, s vzdelávaním, so všetkými týmito témami, ktoré sú na to prepojené. Ďakujem. So we'll switch to Eric Andrieux from the Erik Andrie, socialisti, nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo tu teraz hovoríte, e, neviem. E, hovoríme tu o reforme e, polnohospodárskej politiky, to je normálna vec, pokiaľ ide o to polnohospodárstvo. Vždy minister polnohospodárstva z každej krajiny hovorí, že obsa, že obhajuje peniaze pre polnospodárstvo, ale tu sa kľúčnosti škrta. Aj kohezie sa škrtá, aj polnospodárstvo e, sa škrtá. Čiže môžeme mať isté obavy, pokiaľ ide o tie objemy. Naozaj ide tu o tie dodatočné e, rozpočty. A pokiaľ ide o SPP, nie som o tom presvedčený, čo hovoríte Hovoríte, že všetko je v zásade v poriadku, už 10 mesiacov rada o tom rokuje, sú tam rôzne práce, ktoré prebiehajú, ale mám pocit, že tam nedochádza k nejakej, eh, k nejakej kolektívnej eh, dohode. A tá dohoda, ktorá bola eh, dosiahnutá čiastočne, tak vôbec nezohľadňuje zase odporúčania zo strany výboru Envy, pokiaľ ide o e, veterinárne otázky, klimatické otázky, environmentálne otázky, to tam e, nie je. Takže ja som sa pýtal, či chcete na novo e, proste sa povedať na vôbec ten model SPP, ktorý máme, pretože momentálne, ako je to nastavené, nie je to e, tak, ako by to malo byť, pokiaľ o ambície, ktoré by európsky projekt v tejto oblasti mal mať. Ďakujem. Ďakujem ďalej. Maria Ramos z Riňu, ak sa páči. Eh, bienvenido, eh, ministro. Eh, la PAC, muy brevemente, tam... Ďakujem pekne, vítajte, pán kolega. Eh, pokiaľ ide o PAC, áno, alebo teda SPP, áno, je to ambiciozná reforma, chcete tam začleniť aj e, ciele z Parískej dohody aj agendu 2030, to je v poriadku, je to ambiciozne, chceme tam mať viac e, flexibility, pokiaľ ide o dosiahnutie týchto e, cieľov. A ja sa chcem iba spýtať, či tá flexibilita, tie národné strategické plány nebudú viesť k istej renacionalizácii, renacionalizácii politiky, ktorá je svojou povahou komunitárna, celoeurópska, pokiaľ ide o monitoring, hodnotenie e, tých jednotlivých e, opatrení obsiahnutých v týchto národných plánoch. Potom ďalšia otázka, e, spolukondicionalita, okrem toho, ako predsedníctvo vníma tie stimuly, ktoré majú dosiahnuť to, aby tí polnospodári, ktorí chcú robiť viac, aby mali takéto ekoschémy, aby tie potom boli povinné teda a potom, pokiaľ ide o sociálne ciele, nemyslíte si, že nemali by tam byť aj rodové otázky zahrnuté, teda polnospodárky, e, podporiť aj práve ženy v polnospodárstve, aby tieto viacej boli začlenené do e, ekonomických aktivít v tomto sektore? Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej Orle Benio, ID, nech sa páči, skupina ID. Pán minister, vážení kolegovia, program fínskeho predsedníctva na ďalších 6 mesiacov e, dáva rôzne otázky, pokiaľ ide o to, ako sa bude postupovať. Protekcionizmus, tam je napísané, že predstavuje nejaký problém pre európske, e, pre európske hospodárstvo, ale ľudia v Európe práve že požadujú také miestnejšie riešenia. A napríklad, keď sa CETA prijala, to znamená, že dovážame kanadské výrobky, ktoré obsahujú látky, ktoré sú v našich krajinách zakázané. E, Kanada tlačí na to, aby Európska únia niektoré látky nezakázala, ktoré sa u nich používajú v intenzívnom polnospodárstve. A Fínsko je súčasťou krajín, ktoré chcú predložiť glyfozaty až do roku 2022. E, Hľada sa nejaká alternatíva, ktorá by nebola nebezpečná, nebola karcinogénna, nebola tlačená zo strany lobby. E, Francúzsko e, e, chce takýmto spôsobom postupovať a vy chcete, to je moja otázka, pozbudiť také krajiny, ktoré sa touto cestou chcú vydať. Ďakujem, Gue, nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne. Pán minister, chcem e, vám e, poďakovať. Minulý týždeň, keď, bol, keď bola rada Agri, naozaj otvorila sa tam tá diskusia e, nedobrého prevozu zvierat počas tých mesiacoch z hľadiska teda tých dlhodobých ciest. Momentálne sa to žiaľ deje vo veľkom, dokonca aj v prípade dní, keď je viac ako 40 stupňov e, z rumunského prístavu teraz išla, išla nejaká loď, kde bolo 70 tisíc zvierat, tiež e, došlo k rôznym popaleninám, naozaj boli vo veľmi zlých e, podmienkach, bolo tam veľmi teplo. My by sme mali v ideálnom prípade vôbec prestať s týmito exportmi živých zvierat jedného dňa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 Ďakujem pekne. Chcela som byť e, disciplinovaná a chcela som teda splniť svoj časový limit, takže som ešte e, vynechala jednu otázku, ktorú som sa vás chcela spýtať. Keď hovoríme o lesníctve, o obnoviteľnom o obnoviteľných zdrojoch energie, treba pamätať na to, že treba zabrániť také situácii, kde ktorá nastáva v jednom veľkom členskom e, štáte, kde máme veľkú deforestáciu, e, rubu sa stromy, len aby sa inštalovali nejaké e, veterné mlyny kvôli generácii elektriny. Samozrejme, je to dosť e, pozoruhodná situácia, veď predsa dalo by sa nájsť e, aj také miesto, kde postaviť takéto elektrárne bez toho, aby človek musel rúbať les a a ohrozovať habita. Takže keď hovoríme o e, lesníctve, o tom, ako chrániť lesy, ochraňovať naše lesy, ako ísť smerom k tej k tým nulovým emisiám CO2 jedného dňa, tak asi by sme mohli niekedy hovoriť aj o takýchto situáciách, aké som teraz spomenula ja. Ďakujem. Posledná otázka. Eleonora Evi za nezaradených. Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán minister. Vy ste predtým spomínali aj tú antimikrobiálnu eh, rezistenciu k tomu sa chcem ešte vrátiť, pretože toto je jav, ktorý dnes už je naozaj e, veľmi výrazný. V Európe zomiera 33 e, tisíc ľudí ročne práve kvôli e, takejto e, antimakrobiálnej rezistencie a podľa odhadov v najbližších desaťročiach by sa to mohlo dokonca týkať až miliónov Európanov. A intenzívne polnospodárstvo takisto spôsobuje Inak aj toto a samozrejme aj veľké emisie do atmosféry a znečisťuje e, pôdu, znečisťuje vodu, e, znižuje biodiverzitu. Máme 10 e, miliónov zvierat, ktoré v Európe sa nachádzajú v klietkach, ktoré sa nemôžu slobodne hýbať. Treba, treba s tým niečo spraviť. Máme tu petíciu, ktorú podpísal milión ľudí v Európe, je to veľká koalícia environmentalistov v celej Európe a oni by boli radi, aby eh, ich hlas bol vypočutý. Nemyslíte si, že je eh, čas naozaj eh, prestať používať tento, toto intenzívne polnohospodárstvo, ktoré všetky tieto negatívne javy generuje a prejsť takému udržateľnejšiemu, lepšiemu spôsobu hospodárenia? Hm, ďakujem pekne. Poprosím vás, pán minister, o vaše odpovede. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos jälleen kysymyksistä. Áno, ďakujem pekne za otázky. Postupne na ne zareagujem približne v tom poradí, v ktorom zazneli. Pokiaľ ide o financovanie, k tomu ešte bolo veľa otázok, čo považujem za dobré, pretože je to dôležitá vec pre našu politiku. Kohezia pre nás je veľmi dôležitá vec a budeme sa snažiť kohezie e, aj do budúcna pridržať. Ako som už povedal, financovanie je veľmi dôležité pre ministrov polnospodárstva vo vzťahu k SPP, ale rozhodnutia tie príjmu jedného dňa hlavy štátov. Vo všeobecnosti by som povedal, že ambiciozná environmentálna a klimatická politika si vyžaduje eh, dostatočné financie, ak má byť úspešná. A pokiaľ ide o škrty v eh, druhom pilieri v rámci polnospodárstva. Tie škrty navrhnuté sú pre nás veľkým problémom. Môžem to iba zopakovať, je to pre nás veľmi dôležité, že naozaj musí dochádzať k rovnováhe medzi na jednej strane ambíciou, ktorú máme a medzi financovaním, ktoré máme k dispozícii. Proste tieto veci musia ísť ruka v ruke. Pokiaľ ide o e, rozvoj vidieka, e, kohezia je takisto veľmi dôležitá, pokiaľ ide o e, primeranú úroveň príjmov pre polnospodárov a takisto potrebujeme systém, ktorý bude jednoduchý aj z pohľadu polnospodárstva, aj z hľadiska riadenia. Potrebujeme istú flexibilitu toľko je isté. A vo všeobecnosti platí, že Fínsko trvá na tom, že polnohospodárska politika má byť e, ambiciozná a je dôležité, aby sa e, ňou vytváral e, vlastne základ pre koheznú polnohospodárskú politiku. Flexibilita nám pomáha vykonávať také aktivity v oblasti klímy, ktoré sú pozitívne, ktoré zohľadňujú miestne podmienky, ale to samozrejme neznamená ešte renacionalizáciu. Máme isté spoločné financie, spoločné pravidla, ale dajú sa vykonávať takým spôsobom, ktorý je praktickejší, šikovnejší a ak sa nám to podarí, tak bude to zmena k lepšiemu a presne takéto zmeny v Európe potrebujeme. Pokiaľ ide o Eh, dobré eh, životné podmienky zvierat, pokiaľ ide o tie dlhodobé prevozy, to je naozaj vážny problém, je to vec, ktorú beriem veľmi vážne, ako som už na úvod povedal, máme tu isté nedostatky, ktoré v tejto oblasti v Európe existujú, eh, naozaj dochádza pri doprave zvierat, pri preprave zvierat k situáciám, k podmienkam, ktoré proste nie sú v súlade s tým, čo očakávame v 21. storočí a tie podmienky by mali byť počas celého reťazca v poriadku. Pozeráme sa aj na situáciu v tretich krajinách. Fínsko bude tiež monitorovať situáciu tak, ako sa bude vyvíjať a bude k tomu aj prebiehať e, diskusia alebo diskusie. a rokovania. Už sme nakoniec spomínali aj minulý týždeň. Európske potraviny sú kvalitné potraviny, a my práve preto monitorujeme aj dovoz výrobkov z tretich krajín. Máme tu ten e, preventívny e, princíp, ktorý dodržiavame. Máme tu otázku vlastne verejného zdravia, tá tiež už je zohľadňovaná a pokiaľ niečo nie je v poriadku, je možné stiahnuť e, výrobok z trhu a tak to má byť. Ak taká situácia nastane, treba takto spôsobom konať. Pokiaľ ide o deforestáciu, ako bolo správne povedané, lesy sa používajú aj v stavebníckom priemysle, práve preto je dôležité, alebo teda drevo, e, je dôležité, aby tieto e, oblasti, ktoré môžu byť re, alebo znovu zalesnené, reforestované, aby k tomu aj naozaj došlo. E, my vo Fínsku máme pravidlo, ktoré už platí 100 rokov, že, ktoré hovorí, že keď proste vyrúbete nejaký les, nejaké stromy, tak máte povinnosť opäť danú oblasť, e, daný región e, zalesniť. To je vrajím pravidlo, ktoré v našej krajine už máme dlhodobo a funguje dobre. Treba takisto e, zlepšovať aj rast lesov, alebo podporovať rast lesov. Je to istý spôsob, ako generovať, ako zachytávať uhlík, teda je to obnoviteľný zdroj energie. A potom posledná vec, E, pokiaľ ide o chov e, kuriat, e, to, ten, ten, ten klietko, klietkový chov, chov už dovolený alebo povolený nie je a my musíme vždy konať tak, aby sme zlepšovali dobré životné podmienky zvierat a zároveň, aby bola dodržaná kvalitná alebo dostatočná kvalita potravín a bezpečnosť potravín pre našich e, spotrebiteľov, aby sme nedovážali zvonku také potraviny, ktoré nesplňajú naše kritériá, ktoré nie sú dobré pre našich e, e, spotrebiteľov, ale samozrejme aj starať sa o zvieratá je veľmi dôležité, aj to zodpovednosť každého z nás. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem pekne, ak sa nemýlim, ešte tam bola otázka o tej biodiverzite a dohoda s Čínou. Pani Schneider to spomínala, neviem, či na to zareaguje váš kolega, ktorý je zodpovedný za životné prostredie. Áno. Takže to bude otázka, ktorá bude zajtra, respektíve. Puheenjohtaja juuri näin, että se on ympäristö, ympäristöministerin. Áno, je to otázka, ktorá sa týka ministra životného prostredia, respektíve čiastočne aj možno ministra zahraničných vecí, ale, ale mňa sa týka otázka spolupráce v oblasti e, lesníctva, teda otázka toho, akým spôsobom môžeme exportovať istý know-how, isté vedomosti, pokiaľ ide o lesníctvo. My sme tieto informácie e, vlastne poskytli aj Číne a je to veľmi dôležité, pretože takýmto spôsobom potom môžeme podporovať takéto dobré postupy aj v Číne, tak aby aj oni mohli dosiahnuť svoje ciele. Čiže túto tému poznám, som si vedomý a máme dobré spoločné ciele, ale je jasné, že oni potrebujú medzinárodnú spoluprácu a aj pomoc. Ďakujem. Ďakujeme pekne za vaše odpovede. Pochopili ste, že aké priority máme my pokiaľ ide o niektoré témy ako Mercosur, polnospodárska politika a ďalšie. Takže dúfam, že sa nám podarí v tých piatich najbližších mesiacoch, pokiaľ teda ide o vaše predsedníctvo, spolupracovať čo možno čo najúžšie a dúfam, že tu budú dodatočné možnosti ešte pred koncom vášho predsedníctva stretnúť sa s vami, ak to bude možné, na to, aby sme sa s vami podelili o najnovšie informácie, pokiaľ ide o rokovania, pokiaľ ide o spoločnú poľnospodárskú politiku alebo viacročný finančný rámec. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým za to, že sa vám podarilo dodržať tie časové sloty na to, aby sa každý mohol vyjadriť. Teraz prejdeme k ďalšej časti programu a to po krátkej pauze. Ďakujem. Okay, we are going to uh, start again. Dobre, takže budeme pokračovať ďalej. So please join your seat. Poprosím vás, usaďte sa. Thank you. Ďakujem pekne. Takže prvým bodom je prijatie programu, skutočne náročného. Vychádzam z toho, že teda ten program je prijatý. Je to prijaté, ďakujem. Druhý bod. Ide tu o pár oznámení účtovníckých. Ide tu o pripomienku pripomenutie si viacerých pravidel, pretože dnes vlastne máme prvé zasadnutie. Ak vás môžem požiadať, že nie ste účastní na tomto zasadnutí, tak vás poprosím, opustite sálu. Ďakujem veľmi pekne. Takže prvou informáciou, ktorú by som chcel spomenúť, je, že máme tlmočenie v 20 jazykoch ale je tu formálna požiadavka zo sekretariátu na to, aby sa šetrili peniaze, aby sme boli efektívni, že ak nenavštevujete zasadnutie a žiadali ste tlmočenie, tak prosím vás informujte sekretariat, aby sme sa vyhli nejakým zbytočným nákladom, pokiaľ teda ide o tlmočenie. Takže to je čisto otázka ošetrenia peňazí. Myslím si, že v týmto cieľom to vnímame všetci, pretože my všetci sme daňoví poplatníci v Európskej únii. Druhá vec, je to elektronické programy k zasadnutiam. To je takisto otázka dobrej správy finančných zdrojov, teda nie len finančných, ale papieru. Šetrí sa papier, výbor Canvy vlastne funguje na platforme e dokumentov, nie sú tlačené, vždy sa to dá vytlačiť, ak chcete ale zasiela sa to teda elektronicky prostredníctvom aplikácie e-meeting. Myslíte, že je dôležité povedať to ešte obšírnejšie? Nie. Ak máte kedykoľvek nejaké otázky v tejto otázke, tak sa môžete obrátiť formálne na sekretariát. Tretia vec, tretia vec je, že by ste sa že ste už teda mali dostať vo vašom jazyku uvítací balíček, ako členovia výboru NV. To znamená, je tam viacero informácií o spôsobe, ako fungujeme, o tom, ako pracujú výbory a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ak aj tu sú nejaké otázky alebo vaši zamestnanci, obráťte sa prosím na sekretariát. A štvrté oznámenie sa týka skutočnosti, že sekretariát sa takisto mení, pokiaľ ide o personál a tešíme sa, že tu máme nového šéfa oddelenia, pána Sara Blow z Luxembursku, Luxemburska a my sme teda spolupracovali už týždeň, veľmi účinne pracuje, veľmi dobrý tím. Myslím, že to je najväčší tím. It's the largest uh, secretariat team uh, for, the, for, for the whole parliament, 28 Takže máme 28 ľudí, je to najväčší tým, to znamená, ak ste tieňový spravodajca alebo máte nejaké iné otázky v oblasti právnych postupov, tak neváhajte, obráte sa na sekretariát na to, aby ste obdržali precízne odpovede. Skutočne vám pomôžu. Sara je, a jej tým sú veľmi fundovaní. A posledná informácia o zmene. Niekto na sekretariáte Tina Dizdarevič nás opustila po 7 rokoch. Odišla teda zo sekretariátu Envy do sekretariátu ITRE a želáme jej teda všetko dobré. Takže to boli skôr také otázky týkajúce sa chodu v parlamente. Zajtra to už bude skôr také politickejšie, keď budeme hovoriť o témach na úrovni koordinátorov budeme hovoriť o spoločnej poľnospodárskej politike inak. Takže posledný bod nášho programu, všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2020. A teraz preskočím do francúzštiny, ak vám to nevadí. Ako predseda tohto výboru som bol ustanovený zo strany koordinátorov ako spravodajca za toto stanovisko, práve pokiaľ ide o rozpočet Robí sa to pravidelne každý rok. Takže podelím sa teraz s vami ako spravodajca k tejto téme o pár informácií. O, poviem niečo o tých dokumentoch, ktoré dáme k dispozícii komisii alebo výboru. Prvou, prvým, prvou informáciou, ktorú by som chcel sprostredkovať, je teda to, že máme tu 20-percentný prach, pokiaľ ide o výdavky v oblasti klímy. To je cieľ súčasného viacočného finančného rámcu. Toto sa nepodarilo dosiahnuť, nakoľko doposiaľ teda tie výdavky v oblasti klimatických zmien sú na úrovni 19,7%. Nie to teda ďaleko od 20%, ale e, očakávali sme, že by to bolo skôr nad 20% ako po. Takže čo chceme? Chceme, aby v rámci súčasného viazočného finančného rámcu už sme zaznamenali pozitívny rast, aby sme išli zhruba na úroveň 21%, čo by umožnilo vyváženie dodržania toho pôvodného zámeru na úrovni 20 Ďalší prvok, ktorý je takisto dôležitý, je to, že v rámci diskusí na úrovni rady, ktorá sa teda vyjadrovala 11. júla, Výdavky, ktoré sú v oblasti tohto výboru pre životné prostredie, boli znížené na, výšku, na úrovni 1,5 miliardy eur. To znamená, je veľmi dôležité, aby v tých diskusiách, ktoré budeme mať s komisiou a s ministrami, ktorých sa to týka, aby sme také posolstvo sprostredkovali, že e, budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o 1,5 miliardy, výdavkov do životného prostredia, ktoré boli zoškrtané, aby to bolo znovu nastolené v rámci rozpočtu na rok 2020. Ďalšie prvky z tohto stanoviska sprostredkujem na to, aby sme teda spomenul to teda aj pán minister pred chvíľou, pokiaľ ide o agentúry, nad ktorými dohliadáme aj my v rámci nášho výboru, tieto musia mať dostatočné finančné prostriedky na to, aby vykonávali svoju prácu nezávislým spôsobom, pretože pravidelne žiadame, aby tu bola nezávislosť, pokiaľ ide o údaje vo vzťahu k priemyselným odvetviam, aby tie vedecké informácie boli skutočne relevantné, na to potrebujeme finančné prostriedky, je veľmi dôležité, aby, pokiaľ ide o rozpočet, skutočne boli tieto otázky vyriešené, pokiaľ ide o agentúry. A posledná vec, ktorú som ešte chcel spomenúť, tento rozpočet je posledným rozpočtom viacročného finančného rámca, pokiaľ ide o to obdobie do roku 2021 a je dôležité, aby ten rozpočet, my ako poslanci môžeme teda začať žiadať od komisie, aby E, nám dali informácie ohľadne tých orientácií do budúcna, ktoré tu už boli naznačené zo strany nového, novej predsedničky komisie. Tento rozpočtový rok musí byť teda poznačený tou hlavnou prioritou, prioritou, ktorú dala pani šéfka komisie, tak aspoň to bolo sprostredkované v Štrasburgu, to znamená boj proti klimatickým zmenám Máme tu tých 21%, ktoré som už spomenul. Musí sa to jednoducho pretaviť aj v rámci e, všeobecného prerozdeľovania finančných prostriedkov z rozpočtu, pokiaľ ide napríklad o Parížskú dohodu. To sú všetko práce, ktoré e, sa realizujú, takže momentálne ešte komisia sa tomu nevenuje tak, ako by sme očakávali, takže dúfame, že to nastane. Takže to sú niektoré z tých prvkov, ktoré som chcel takto v stručnosti zrekapitulovať ako spravodajca k tejto téme. A teraz zase sa na vás obrátim ako predseda výboru a prejdem do angličtiny na to, aby som sa obrátil na teňový spravodajcova a ako prvý dostane za EPP slovo. Pani Polfiet, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť v mene pani Valean, ktorá je tieňová spravodajkynia za EPP. Bohužiaľ, ona má iné zasadnutia na to, aby sa pripravila na zasadnutie výboru ITRE. Ako tieňová spravodajkynia vychádza z toho, že predovšetkým pokiaľ ide o posledný rok MMF, ambiciózny rozpočet v oblasti klimatických zmen, zmien, zmien pokiaľ ide o ochranu biodiverzity, ktorá je potrebná na to, aby sme vytvorili premostenie na ďalší viazočný finančný rámec. A tu jednoducho si treba uvedomiť, že tie nové programy budú postupovať pomaly. Bolo by dobré, ak by rečnička hovorila viac do mikrofónu. A upozorňujú tlmočníci. Máme tu teda takisto absolútnu potrebu na to, aby sa zväčšila redukcia emisí a preto v rámci tohto rozpočtu budúceho sú tu viaceré programy, ktoré vlastne majú podporiť to prepnutie z e, palovania uhlia na plyn. To sú opatrenia, ktoré sú potrebné na prípravu rozpočtu 2020. Na to by sme sústredili na priority ENVY v rámci nového finančného rámca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo predstaviteľ SND. Nech sa páči, máte slovo. Naša tieňová kňa tu dnes nie je, takže my nepovieme toho veľa, okrem tej skutočnosti, že v každom prípade vás podporíme, pokiaľ ide otázku navýšenia prostriedkov pre naše agentúry na to, aby sa robilo všetko preto v prospech ich nezávislosti. Ďakujem pekne za zelených. Nevidím Basa Aikauta, takže zelení sú ticho. Ohľadne rozpočtu výboru Envy zaznamenáme to. ID. Nemám meno k dispozícii. EKR, nech sa páči, pani Zalievská, tretí vstup z vašej strany dnes. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Zalevská. Vážení kolegovia a kolegyne, v prvom rade by som chcela vyjadriť súhlas s predsedom, že ak chceme sa pozrieť na to skutočne, koľko peňazí máme k dispozícii, tak budeme musieť žiadať, aby tie peniaze sme dostali. A takisto je otázka, prečo sú tu takéto veľké zvyšky z rozpočtu, ktoré neboli využité, čo vlastne poviedlo aj k budúcim škrtom alebo škrtom v budúcnosti. Takže v plnej miere podporujem to, čo ste uviedli a podporujeme pozmeňujúci návrh, ktorý teda zájde ešte ďalej ako to, čo ste vypovedali, pretože myslím si, že toto teda bude východisko pre diskusie v budúcnosti, budúcie finančné perspektívy. Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na ďalšie záležitosti, Navrhli sme si návrh bodu číslo 3. ohľadne Európskej zelenej dohody, Green Deal, takže to je niečo, čo je momentálne v príprave. Bolo to prezentované zo strany komisára takto, ale nie je tu žiadny právny základ, to znamená, nie je to zatiaľ hmatateľné, takže myslím si, že nemôžete nejakú časť rozpočtu takto upísať k nejakým vágným myšlienkam alebo návrhom. A takisto ešte niečo, čo je, vlastne, je to vlastne niečo, čo sme zapracovali do pozmeňujúcich návrhov. Naši predchodcovia sa upísali nejakým záväzkom, pokiaľ ide o agentúru pre liečiva, pokiaľ ide o bezpečnosť potravinovú, ako takisto aj pokiaľ ide o prevenciu ochorení. A toto bolo vlastne spojené aj s viacerými finančnými prostriedkami, pokiaľ ide o navýšené kompetencie a zodpovednosť. Ak teda naši predcha- ak predošli poslanci sa zaviazali týmto témam, tak jednoducho musíme na to nadviazať aj my a musíme urobiť všetko preto, aby tieto agentúry skutočne mali viac finančných prostriedkov na to, aby mohli plniť tieto úlohy. Ďakujem pekne. Guje, nech sa páči. Ďakujem pekne. My sme spokojní s návrhom, ktorý predložilo predsedníctvo a sú tam skutočne všetky potrebné veci spomenuté. Ďakujem pekne. Nemáme čo doplniť. Ďakujem pekne. Iní poslanci? Nejaká otázka alebo pripomienka? Nie? poriadku, takže teraz dostane slovo komisia. Nech sa páči. Žil Žantele z DG Envy, nech sa páči. Ďakujem a blahoželám vám k novej pozícii v rámci výboru Envy. Nezazneli tu vlastne otázky, e, voči rozpočtu nie, nemožno teda veľa odpovedať. Samozrejme, berieme si na, ved- berieme na vedomie vaše viac menej pozitívne komentáre. Ako viete, je to posledný rok realizácie e, SPP, pardon, e, viacročného finančného rámca a tie programy sú teda v maximálnej rýchlosti, pokiaľ ide o platby a to sa odzrkadľuje aj v tom návrhu, ktorý ste dostali. Sú tu určité e, indikátory, ktoré ukazujú poukazujú na tie e, všetky programy. Program LIFE prináša výsledky, pokiaľ ide o habitaty a druhy, a tiež pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2 a tiež pokiaľ ide o znižovanie počtu odpadov. E, zo pár poznámok k vystúpeniu poslancov. Prvá poznámka je tá, že platí, že E, máme 19 integrácie klímy do všetkých aktivít výdavkov a môžeme len podporiť názor, že to nepostačuje, ale je pravdou, že keď sa pozrieme na vývoj minulých rokov, ideme dobrým smerom. To neznamená, že by sme mali skončiť naše úsilie. Súhlasím s pánom predsedom, že radšej byť u vyšších hodnot než u nižších, ale ide to, myslím, dobrým smerom. Druhá vec je tá, že iste viete, že sme v zložitom období, pretože od 1. novembra sa vychádza z toho, že e, Británia opustí EÚ a to bude mať určite veľké dopady, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2020, neočakávame veľké problémy, ale v rámci tých diskusí na následné obdobie bude potrebné naozaj to zohľadniť. A potom ďalej vecí, ktoré treba zohľadniť v rámci novej, e, e, nového MFF. Je tu pozitívny pohľad väčšiny poslancov a ten celkový rozpočet, ktorý tu je e, na podporu týchto agentúr a podporu vlastne komisie, pokiaľ ide naše ciele, je tu principiálny problém. Vždy, keď sú tu nové úlohy, ktoré vyplývajú zo spolurozhodovania. Často rozpočet, ktorý je s tým spolený, nie je vyšlenený. Je teda dôležité, aby nad rámec globálneho rozpočtu, ktorý sa vyrokováva, aby tu bola dôležitá časť v rámci jednotlivých rokovaní, v tých navrhovaných rokovaniach, tie úlohy, ktoré sa dávajú agentúram, tie dodatočné rozpočty k tomu pripojené, aby sa mali priradiť k tomuto rozhodnutiu. Je to prvé stretnutie tohto výboru v jeho novej e, v novom zložení. Treba vám povedať, že e, generálne riaditeľstvo Envy, e, Klima aj Santé my všetci sme vám k dispozícii, aby sme diskutovali hlavne so sekretariátom vašho výboru aby sa diskutovalo o všetkých týchto aspektoch. Prípadne poskytneme doplňujúce informácie a samozrejme, ak máte ďalšie otázky, kolegovia z DG Klima aj Sante sú vám k dispozícii, aby zodpovedali otázky, ktoré by, sa mohli, ktoré by mohli vyvstať. Ďakujeme vám. Teraz DG Klima za komisiu. Ďakujem. Chcem poblážovať osobne vám k vymenovaniu na pozíciu predsedu. Kolega čiastočne zodpovedal otázku k klimatického mainstreamingu. Je tu pozitívny trend, pokiaľ ide o čísla. To, že sme nedosiahli 20%, už v tom začiatku obdobia Tie čísla boli pod 20%, ale dobiehali sme to. Teraz máme v priemere 19,7%. Priemerne nie je to také zlé, pretože to vychádza na, za, z návrhu rozpočtu. Možno do koncu to bude možno viac než 19%. Vítame samozrejme vaše stanovisko, návrh stanoviska. To znamená tiež väčšie ambície pre obdobie. Určite vystupneme naše úsilie v budúcnosti a v návrhu terajšom komisia zamýšľala 25 Interne analizujeme e, jednotlivé body. Je tu množstvo otázok k celenému dílu, množstvo fondov, ktoré sú potrebné teda financí, tranzičný fond, konverzia vlastne investičnej banky do klimatickej banky. Takže v konečnom dôsledku to spustí e, vlastne biliardu investícií v budúcom 10 ročí Je to však veľká výzva. Bude si vyžadovať úsilie v komisii i v parlamente. Ďakujem. Ďakujeme. Posledný zastupca komisie DG Sante. Ďakujem. Už nebudem opakovať predreč, slova predrečníkov. A dôležitý bod týkajúci sa FC. Je tu naozaj veľký nárast pracovníkov a to presne zodpovedá finančnému vyhláseniu, ktorý e, bol podaný. Toto je naozaj oprávnené. Inak vítame zámery znovu nastoliť ten rozpočet tak, ako ho navrhla komisia. Ďakujeme vám. Je to mimo rámec tohto stanoviska, ale neskôr by to mohla byť diskusia ako by mal byť európsky rozpočet vlastne napojený na Parížskú dohodu. Je to bežiaci proje, proces. Bolo by dobre mať, poznať váš názor čo to znamená pre budúci VFR zladiť sa s Parížskou dohodou. 20, 25 alebo viac. Celé to zloženie rozpočtu inými slovami. K tomu sa vrátime v eh, pravý čas. Pokiaľ ide lehoty na podávanie pozmeňujúcich návrhov, ak máte ten zámer, je to zajtra o 3. popoludní. A ďalej potom sa vrátime k tomuto stanovisku 4. septembra na hlasovanie vo výbore a budúce kroky potom budú smerovať do pléna. Myslím si, že dnešný program sme zvládli. Zajtra sa uvidíme o 9.30. Nie o 9.00, ale naozaj 9.30. Vidíme sa zajtra.